je l'ai vu le jour même. Merci. Dear colleagues, kolegyne, kolegovia, je čas, aby sme začali. Aj kvôli tomu, že nás čaká veľmi dlhý program a čaká, začneme programom 6. Je to eh, správa TK o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach treťom trialógu smernica Meka, ktorá sa uskutočnila, ten sa uskutočnil včera po a spolu a spoluzákonodárcovia hovorili o viacerých ustanoveniach vrátane povinnosti komisie podávať správy, prístup k spravodlivosti a informáciám a postihy. Okrem toho sa dosiahol, dosiahol pokrok v otázkach a druhom trialógu po diskusiách na technickej úrovni odseku a prílohe 2 rada vysvetlila, že uskutočňuje bilaterálne stretnutie s členskými štátmi, aby revidovali čísla Európsky parlament a rovnako naznačil ochotu zdať sa jedného pozmejúceho eh, návrhu. No a k otázkam oficiálnych kontrol. 7. trialóg sa uskutočnil 19. apríla. Pravodajca informoval radu o spoločnej práci eh, rokovacích tímov Agri a Envy o otázkach kontroly eh, v organickom sektore rokovací tým. Tým viedol diskusie o článkoch, eh, ktoré sa týkali dodatočných článkov o oficiálnych kontrolách a ďalších oficiálnych aktivitách v niektorých oblastiach, kde Ehm, bolo poskytnuté vysvetlenie o kompromisnom balíčku navrhovanom Európskym parlamentom v februári 2016. Diskusie eh, prebiehali v konštruktívnej atmosfére. Hlavné otázka, hlavnou otázkou je otázka delegácie právomoci. Ehm, diskusie pokračovali preverením ustanovení, ktoré súvisia s uplatňovaním a dodržiavaním pravidel. Trialog číslo 8 sa uskutoční zajtra večer. No a teraz eh, môžeme prejsť k eh, veľmi dlhej eh, veľmi dlhému hlasovaniu a ja by som chcel všetkých požiadať, aby použili svoje rokovacie, teda hlasovacie kartičky a začneme emisnými limitami pre spalovacie motory. Dohoda pri tejto dohode sa spravodajkňou Elizabetou Gardínej bola dosiahnutá po veľmi dlhom procese. No a teraz dohoda v prvom čítaní a hlasovanie o tomto je otvorené. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Uso. Hlasovanie je uzavrené. A bolo to jednomyselne schválené. A ďakujem kolegyni Gardini. E adesso andiamo al... A budeme pokračovať k hlasovaniu o bode číslo 8 rokovacieho pory, alebo nášho dnešného programu. A to sa týka správe o pokroku, o obnoviteľných zdrojoch energie. A začneme a, a hneď za hlasovaním. A kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti,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 pokračovať. Pozmejúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, prijatý 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. si na 25 za, proti, zdržali sa, prijatý 26 za, proti, zdržali sa, prijatý No, takže si to skontrolujeme. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Dvadsať osem za proti, zdržali sa zamietnutí. 29 za, proti, zdržali sa kontrola. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Schválené. a 30 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 42 za, proti, zdržali sa kontrola. Socialisti nehlasujú, nezdvíhajú poriadne ruky. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. A teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 43 za. Proti. Zdržali sa ja to je 45, takže nie, 46, 46 za, proti, zdržali sa kontrola. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 52 za, proti, zdržali sa prijatí. Štyridsať za, proti, štyri, zdržali sa prijatí. Päťdesiat za, proti, zdrhali sa prijatí. Ideme hlasovať o L'emendamento, votiamo adesso l'emendamento 66. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 68 za, proti, zdržali sa zamietnúť. 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 84 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 86 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 87 za, proti, zdržali sa prijatí. 88 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 95 za, proti, zdržali sa prijatý. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 103 eh, v dvoch častiach Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa kontrola. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý.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 A Peter ešte, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja som, by som rád niečo povedal k tomu stanovisku o energetickej účinnosti. Ďalšie hla- stanovisko, ďakujem veľmi pekne. Ďalšie hlasovanie, ďakujem pekne. Tieňovým spravodajcom, myslím, že máme dobrú bázu. Počkajte, Peter. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom, a hlavne tieňovým spravodajcom. Myslím, že máme dobrý základ pre spoločnú prácu a preto to hlasovanie. Ja som chcel len oznámiť jednu technickú záležitosť, pozmejúci návrh 39 k odseku 4. Ja som sa dohodol s pánom Gizekom, ktorý predložil tento návrh, že to môže byť odhlasované ako doplnenie. Takže odsek 4, tam budú niektoré vymazania, ale aby sme doplnili k obsahu odseku 4 niečo a v tomto prípade oznámenie, či alebo odporúčanie mohlo byť plus. Ja som to chcel oznámiť a Eh, skontrolovali, hovorili sme to s sekretariátom, takže 39 eh, to má byť doplnenie k článku, alebo eh, teda, pardon, odseku 4. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne, a ešte predtým, než budeme hlasovať, chcem pripomenúť požiadavku, alebo pripomeniem požiadavku spravodajcu a začneme k hlasovaním. Kompromis 1 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa prijatý pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatý Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 35 za, proti, kontrola. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 36 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 41 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Votiamo adesso il... Takže teraz budeme hlasovať o 39, tak ako to známeho spravodajca. To bude doplnené k odseku 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 40 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 42 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kontrola. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, prijatý. 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 43 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa prijatí. 60 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. 73 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí. 87 za, proti, Takže to zopakujeme za, proti, zdržali sa prijatí. Ďakujem pekne. 88 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí. 90 za, proti, zdržali sa prijatí. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, prijatý. 101 za, proti, zdržali sa prijatí. 102 za, proti, zdržali sa prijatí. 103 za, proti, zdržali sa prijatí. 105 za, proti, zdržali sa prijatí. 106 za, proti, zdržali sa prijatí. 107 za, proti, zdržali sa prijatí. 108 za, proti, zdržali sa kontrola. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, prijatý. 109 za, proti, zdržali sa prijatí. 111 za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za, proti, zdržali sa prijatí. 113 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa prijatí. 116 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz budeme hlasovať o pozornosť návrhu 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz záverečné hlasovanie Hlasovanie je otvorené. Avete votato tutti? Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. A schválené. Takže gratulujeme spravodajcme panu Lízemu. bod 10 programu o označovanie energetické účinnosti. Začneme hlasovať o kompromise 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ďalej 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmenujúci návrh 49. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Zamieta sa. 50. Kto je za? To je proti? To sa zdržal? Zamieta sa. 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 Návrh 61, kto je za? Kto je proti? Opakujeme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kolegovia, je tu problém. Socialisti nespolupracujú. Opakujeme, pretože pokiaľ nejaká malá politická skupina chýba, tak fajn, ale keď je to väčšia, tak potom môže to vidieť. Takže, kto je za 72? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 74. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 75. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 76. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz návrh 84 a 85. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz 87, 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz návrh 89, to je za, to je proti, to sa zdržalo, overíme. Takže otvorím hlasovanie, hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie, schválené. Teraz návrh 9. Alebo nie, to odpadá. 91, kolegyne Pietikainen, to je za. Kto je proti? To sa zdržal? Zamieta sa. Teraz 90, to je za. To je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Overíme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 98, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený 100, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený 101, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamýta sa. 102, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Teraz 103 v dvoch častiach. Prvá časť za? Alebo nie? La prima parte, scusatemi. Prvá časť, prepačte, odpadám. Druhá časť je kompatibilná so 102, takže hlasujeme len o tej druhej časti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz návrh 104. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja by som povedal, že zamietnuté, ale overíme. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 106 alebo nie, 109. 109. To je za. To je proti. To sa zdržal. zamýta sa. 110 stiahnutý, takže kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Takže pokiaľ chcete overiť, tak overíme. O kompromise 5. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz návrh 131. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz 132. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozmeňujúci návrh 143. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Kompromis. Alebo veríme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz návrh 146. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovali všetci, zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 147, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 148, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 149, kto je za? Kto je proti? Kto zdržal? Zamieta sa. 150. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 151. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 152. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 153. Kto je za? proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 154, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 155, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 156, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Schváluje sa 157, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 158, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamýta sa. 159, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamýta sa. 160, to je za. To je proti. To sa zdržal schválený. 162, kto je za. To je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz 161, kto je za. To je proti. to sa zdržal, schválený. 163, to je za. To je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa. 165, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamieta sa. 164, to je za. To je proti. Overíme. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 166, to je za. To je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa. 167, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal, overíme. Hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 168, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 13, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 14, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal? Schválené. 15, kto je za? To je proti zdržal, veríme. Schválené. Teraz návrh 16, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválené. 17, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. 19, to je za, to je proti, to sa zdržalo zamietnutý. 20, kto je za, proti, zdržali sa, overíme. Hlasovali všetci. Zatváram hlasovanie. Zamietla sa. Teraz Návrh 24. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. Overíme. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz návrh 21. To je za. To je proti. To sa zdržalo, zamieta sa. Teraz návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Hovoríme. Hlasovali všetci, už otváram hlasovanie. Schválené. Teraz návrh 23, to je za, to je proti, kto zdržal, Zamýta sa. Návrh 25, to je za, to je proti, To sa zdržal, zamýta sa. Návrh 28, to je za, to je proti, To sa zdržal, zamýta sa. Návrh 27, kto je za, to je proti, To sa zdržal, zamýta sa. Návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Povedal by som, že schválené, ale overíme. Hlasovali všetci. Schválené. Teraz 33, to je za. To je proti. To sa zdržal, zamieta sa. 34, to je za. To je proti, to sa zdržal, schválené. 35, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 41. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamieta sa. 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Návrh 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme. Hlasovali všetci. zatváram hlasovanie. Schválené. A teraz elektronicky záverečné hlasovanie môžete. Hlasovali všetci. Takže zatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujem spravodajcovi. A môžeme prejsť k ďalšiemu bodu našho dnešného programu. Il prossimo punto è ďalší bod príprava povolebnej revízie viacročného finančného rámca na roky 2014 až 2020. Začneme hneď. Kolega Gambuš je spravodajcom. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Teraz návrh 5, kto je za, kto je proti? To sa zdržal, zamieta sa. Teraz návrh 7. Kto je za? To je proti? To sa zdržalo, zamieta sa. Teraz kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz kompromis 3. Kto je za? To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Teraz návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Návrh 15, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, Zamýta sa. Návrh 16, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal, overíme. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. Zamýta sa ich o jeden hlas. Takže teraz v dvoch častiach. Návrh 17. Prvá časť, to je za. Kto je proti? To si zdržala schválené. Druhá časť, to je za. To je proti. To sa zdržalo, zamieta sa. Návrh 19, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Teraz musíme, lebo pokiaľ to chcete overiť, tú 19, tak môžeme, to nie je problém. Môžeme overiť. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Zamýta sa. Prosím, chcem vás požiadať, aby ste hlasovali o 18 pretože 14 bola zamietnutá. A tým pádom, kto podporuje 18 to je proti? to sa zdržalo Zamieta sa. Teraz 21 v dvoch častiach. Prvá časť za. To je proti? Kto sa zdržal? Schválená druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená. 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 23. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 24 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť?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 Návrh 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz návrh 27, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. possiamo andare al eh, punto. Prejdeme teraz al punto 12 al... k bodu 12 podľa našho rokovacieho poriadku a to je dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a začneme kompromisom jednak to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. A teraz kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté.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 Návrh 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 17, dve časti, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, kto je pro, kto je za, kto je proti, zdržali sa <laughs> prijaté a ďalej. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz návrh 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 23, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 26, kto je za, to je proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme. Už ste hlasovali, končím hlasovanie a zamieta sa. A teraz návrh 27. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 25. Je tu dodatok 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 31 dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme. Už ste hlasovali, končím hlasovanie, prijaté. Teraz návrh 34, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 35, kto je za, kto je proti,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 Návrh 51, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 52, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 54 za, proti, zdržali sa prijaté. 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 56, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A na záver máme hlasovanie, to bude v elektronickej podobe. Už ste hlasovali, končím hlasovanie prijaté, takže gratulujem týmto pani spravodákyni. A teraz Prerušíme naše zasadnutie na 4 hodinu zhruba. Prerušíme na hodinu a ho, štvrť, pretože pani komisárka sa k nám má dostaviť až v 5 hodín 15.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

Dear colleagues, milé kolegyne, kolegovia, začneme naše zasadnutie a výmenu názorov s pani komisárkou pre dopravu, pani Violetou Bulč, o, o možnom opatrení na zníženie emisí CO2 z leteckej dopravy. Ja srdečne vítam pani komisárku Violetu Bulčovu, na našom výbore na túto výmenu nástrojov. Ďalšie e, zasadnutie KO o opatrení globálnej úrovni sa uskutoční v Montreale od 11. do 13. mája. A na toto zasadnutie výboru vyšle delegáciu. No pripomínam, že všetky európske inštitúcie prijali jasné stanovisko o zaradení leteckej dopravy do Parížskej dohody, avšak e, na záver to nebolo možné. Otázka riešenie emisí z leteckej dopravy bola tiež diskutovaná na spoločnom, e, spoločnej formálnej Rade pre životné prostredie a dopravu e, v apríli v Amsterdame. A okrem toho z ohľadom na eh, ukončenie platnosti legislatív stop the klok eh, na medzikontinentálne lety zo systému USA do konca tohto roka. Eh, ďalšie kroky, emisia CO2 bude rozhod z letecké dopravy, bude závisiť od globálneho opatrenia do roku 2016 no, alebo v roku 2016. už, a myslím, že diskusia na úrovni EU je nevyhnutná tým, než dosiahneme dohodu ICAO, vzhľadom na GMBM. Tuto je jeseň komisia a výbor si, teraz, výbor si teraz rád vypočuje naše názory a hodnotenie eh, rokovaní. Ja vám ďakujem za vašu účasť dnešnú a môžeme začať. Na úvod dostanete vyslovo na 10 minút a potom eh, budeme mať dve kola otázok a odpovedí Najskôr dostanú slovo koordinátori, mene politických skupín a potom ďalší členovia výboru. Takže, pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za to, že poprvýkrát sa zúčastňujem zasadnutí tohto výboru. Ja dúfam, že naša diskusia bude plodná. Výzvy pred nami sú skutočne obrovské a vážne ale rovnako nám tiež poskytujú výbornú príležitosť dosiahnuť niečo dôležité do budúcnosti, nielen pre našu civilizáciu, ale aj planetu ako celok. Takže, letecká doprava, doprava a prísnosť k znižujú si môže byť veľmi veľký. 2, 2, 2% sú dôležité bez ohľadu na to, ako si myslia niektorí ľudia, že je to málo, ale je to veľký rozdiel. 2% emisí CO2, ktoré vytvára letecký priemysel, alebo ktorým by prispel, sú číslo, ktorému sa treba intenzívne a seriózne venovať. A preto som veľmi rada, že vy budete súčasťou delegácií EÚ na nadchádzajúcom stretnutí na vysokej úrovni ICAO v Montreali. Moje posledné stretnutie vo februári skutočne prispelo k zmenám. Osobne sme sa stretli e, so všetkými e, dôležitými aktérmi, ktorí e, sa podielajú na tvorbe dokumentov, o ktorých sa rokuje. To prispelo k lepšiemu pochopeniu toho, čo chceme dosiahnuť ako tým spoločne na globálnej úrovni. A ja som si istá, že májové stretnutie priniesie rovnakú, rovnaký dôležitý príspevok k úspešným rokovaniam v závere riešenie príspevkov eh, leteckej dopravy v boji proti klimatickým zmenám je veľmi aktuálna otázka. My na neformálnej rade, v, ktorú sme sa zaoberali na neformálnej rade v Amsterdame pred 10 dňami a je vynikajúce, že sme skutočne sa zaoberali eh, týmito otázkami a dúfam, že v budúcnosti stane bežne zaužívanou praxou. Rovnako by som chcel povedať, že všetko, čo súvisí s klimatickými zmenami, je pre mňa osobne veľmi dôležité, bez ohľadu na to, ako vidíme, že kto spôsobuje zmeny, a tak zmeny sú faktom. E, teploty narastajú, ľadovce sa topia a hladina morí stúpa. Takže potrebujeme sa na to prispôsobiť, musíme pochopiť v plnom rozsahu toto v nadchádzajúcich rokoch a, a zmeny aj v našom živote. My sme sa dohodli, že letecká doprava je veľkým zdrojom rastu a predpovede pre rast v leteckej doprave sú obrovské na celom svete. Takže musíme to rešpektovať, ale súčasne musíme hľadať riešenia toho, ako kompenzovať rast a ako zaistiť, že pôjdeme smerom k nulovým dopadom, ale súčasne si zachováme našu konkurencieschopnosť nielen na európskej, európsky trh, ale globálne. Myslím, že ICAO je správnym, správnou platformou, pretože uh, letecká doprava je globálna a potrebuje globálne riešenia. A nie, nemôžeme rátať a spoliehať sa len na nariadenia a regulácie. Ja vidím obrovskú príležitosť aj zvýšenie účinnosti, z hľadiska riadenia a preto e, výrazne tlačíme na rozvoj e, najprogresívnejšieho nástroja pre hľadisku dopravy, je Cezar, ale rovnako treba tiež citlivý na obnoviteľné zdroje, hlavne a, a to sa tiež začína objavovať v leteckej doprave. No a ďalšia vec, čo spôsobuje veľké očakávania, hlavne tých, ktorí sú na podporu technológie. Technológie, moderná technolo- technika môže pomôcť pri prekonávaní uh, rozdielov, ktoré dnes máme pred sebou. Nemyslím, že len reguláciami, nariadeniami a lepším riadením dokážeme uh, získať tie zmeny, ktoré potrebujeme uh, na dosiahnutie cieľa 0 nulo, nulových emisí CO2, ale pomocou modernej technológie sa nám to môže podariť. A preto ja sa veľmi teším z možnosti eh, budovania prvého hybridného lietadla a eh, priemysel začína reagovať. A prvé oznámenie týmto smerom a my ich budeme naďalej podporovať v tom, aby išli touto cestou a aby zavádzali nevyhnutné zmeny eh, iných aktivitách, ktoré máme. Dôležitá, dôležitú úlohu budú zohrávať aj letiska a ich reakcie a už reagujú výraznými krokmi pri dekarbonizácii ich, ich aktivít. Osobitnú úlohu pritom bude zohrávať elektrifikácia založená na obnoviteľných zdrojoch energie a čistých zdrojoch energie a pravdepodobne bude kľúčom v boji proti klimatickým zmenám s dosiahnutím rastu prechodnom období, pokiaľ dosiahneme väčšie technologické prelomy. Ako som už povedal, ja osobne sa angažujem na dosiahnutie ambicioznej dohody na zhromaždení ICAO o globálnom mechanizme. Musíme dosiahnuť to, čo sme sa dohodli v ICAO v rámci roku, v roku 2013. A spolupracujeme s predsedom, prezidentom Alium a ostatnými krajinami dosiahnutie tohto dôležitého cieľa momentálne na stole je návrh prezidenta Alviu. On tento návrh predložil minulý december a tento návrh ďalej doľaďovaný v priebehu nadchádzajúcich mesiacov. No a napriek nie, ostrej kritike niektorých aktérov prezidentovi sa podarilo udržať to ako jedno, jediný dokument na rokovacom stole. A ja to veľmi vítam. Tento návrh sa venuje kľúčovým základným charakteristikám offsettingu GMBM, balancovaným rovnovážnym spôsobom a je to skutočne vynikajúci základ pre rokovania. Myslím, že sa to dá ďalej zlepšovať. Návrh prezidenta vyvažuje princíp poprvé, čo je veľmi dôležité, eh, na základe nediskriminácie princíp osobitných okolností a príslušných schopností rozvojových krajín, ale súčasne zachováva environmentálnu integritu. Rovnako vítame skutočnosť, že operátori musia, s nimi treba zaobchádzať rovnako na rovnakých trasách, pretože to zminimalizuje konkurenčné narúšanie, boj alebo konkurenčné znevýhodnenie nášho priemyslu. Ďalej chceme posilniť návrh hlavne s ohľadom na dosiahnutie stabilizácie emisí CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy od roku 2020. Takže dovolte mi teraz sa upozorniť na tri veľmi dôležité prvky, ktoré dúfame, že posilňa návrh. Hlavne kľúčovým elementom GMBM je uhlíkovo neutrálny raz od roku 2020. Čiže toto je stále veľmi silný záväzok. Po druhé, umožňuje periodické revízie, pravidelné revízie, ktoré podľa mňa sú tiež veľmi silným nástrojom, pretože to nám umožní, aby sme sa nemuseli zaviazať e, k záverečnému a jedinému riešeniu, v ktorom rokujeme, ale umožníme, vznik to znamená, že revízia bude vynikajúcim nástrojom na no to, aby sme išli stále cestou vpred, čiže nepotrebujeme sa jazať, že toto je všetko a na ďalších 20-30 rokov nič iné. Umožní nám to eh, neustály proces zlepšovania toho, čo by mohli byť naše záväzky a, a eh, snahy ďalej. A tam pevné provízie o transparentnosti, to znamená monitoring, výkazníctvo a verifikácia, a čo zaručí vysokú kvalitu offsetov, to znamená skutočné zníženie emisí. keďže všetky prvky GMBM príjme zhromaždenie, takže návrh uznesenia by mal obsahovať tiež cestovný plán o ostatných prvkoch, kedy by mali byť, dokedy by mali byť finalizované aby to bolo včasne na GMBM, aby to začalo fungovať od roku 2020. Mnohí partneri už podporujú návrhy predsedu, ale rovnako to musíme povedať, že nie každý ešte to podporuje. Takže ďalšie rokovania budú veľmi dôležité, ale dobré je, že aj keď ty, aj ty, ktorí zatiaľ nevyjadrili explicitne svoje pozície, tak oni sú za dosiahnutie dohody. Takže my sme skutočne spravili obrovský krok vpred od posledných rokovaní. Máme záväzok, chceme skutočne budovať na pozitívnej energie COP21 a ja som presvedčená o tom, že sa nám to podarí, že sa nám podarí v konečnom dôsledku nájsť riešenie. Ale potrebné budú zásadné rokovacie snahy. A preto je dôležité, aby sme držali spolu, aby sme boli silní pri európskych názoroch, ale súčasne musíme byť flexibilní a ukázať pochopenie všetkých riešení, ktoré sú na stole. Takže aké sú očakávania od rokovaní? Poprvé, cieľ IKAO je dosiahnuť uhlíkovo-neutrálny rasta pre leteckú dopravu od roku 2020 a to bude naša neustála motivácia. Pôvodne sme chceli ambicioznejší cieľ, ale s ohľadom na to, na náročné rokovania, Mali by sme najskôr vesti tento dôležitý krok. Ak sa dohodneme na tom, že máme solidnú bázu, na ktorej sa dá budovať, a ako som už povedala, pravidelné revízie, na model, dohodnuté na COP21 v Paríži, nám dajú dodatočnú silu a to bude dobrý stály proces. Takže ja osobne vidím GMBM viac ako nástroj na dosiahnutie tohto cieľa nákladovo efektívnym spôsobom. A ak pochopíme, zohľadníme, a ja vás vyzývam, aby ste sa ku mne pridali, že čokoľvek dosiahneme v októbri, nie je záverečným produktom, myslím, že budeme mať oveľa e, lepší manevrovací priestor v rámci rokovaní. Zhromaždenie bude vyzvané prijať uznesenie, ktoré stanoví základné princípy budúcej GMBM, boli implementované do roku 2020. ICAO potom bude musieť vypracovať všetky zostávajúce elementy a implementačné nástroje tak, aby GMBM eh, bolo operačné a prevádzky schopné Eh, pracujeme pred zhromaždením tak, aby sme zajistili, že všetky elementy budú čo najstabilnejšie a najpevnejšie. Ale musíme si všetci uvedomiť, že v rámci medzinárodných rokovaní s toľkými hráčmi, ako v tomto prípade vrátanie hráčov a aktérov, ktorí nemajú rovnaké názory ako my, dosiahnutie všetkých cieľov bude veľmi náročné. Ja súhlasím Musíme byť ambiciózni, ale súčasne musíme byť flexibilní a ochotní príjmať kompromisy. Alebo, to čo ja ešte uprednostňujem, hľadať nové riešenia, ktoré sú e, vybudované na rôznych názoroch. Takže na to, aby sme získali najlepšie výsledky, Európska únia musí podľa môjho názoru spolupracovať s ďalšími kľúčovými hráčmi veľmi otvorene a efektívnym spôsobom. Každ- treba využiť každú príležitosť, aby sme presvedčili, aby sme sa prezentovali tým, ktorí nie sú presvedčení o tom, že potrebujeme opatrenia na, na základe trhu. Komisia ako celok aktívne oslovuje všetkých partnerov na politickej a technickej úrovni, a ja by som vás chcela uistiť, že ja využívam všetky uh, možnosti, aby som to zdôraznila. Napríklad včera uh, z sekretári Fox bol u nás na návšteve a, a vás mu potvrdili, že EU aj USA musia byť musia spolupracovať a spolu sme silnejší v rokovaniach s našimi partnermi. Takže sme identifikovali ľudí, ktorí budú pokračovať v presadzovaní nášho prístupu a myslím, že teraz sme na rovnakej strane a sme silní ako partnery, to teda aby sme pokračovali úspešne v týchto rokovaniach. A rovnaká vec, ja už som spomínala návštevu v Montreali. Vo februári, som, vo februári som sa stretla so všetkými európskymi ambasádormi a rovnako globálnymi ambasádormi, ktorí boli v Montreale. A Viedli sme veľmi konštruktívnu diskusiu a myslím, že všetci eh, chcú dosiahnuť dohodu a preto som presvedčená, že s otvoreným dialogom sa nám dohodu podarí dosiahnuť. Z takých dôležitejších návštev, ktoré nás stále čakajú, bude moja návšteva v Číne, kde sa bude priamo hovoriť o tejto veci spolu s našimi kolegami a partnermi v Číne, ktorí sa zatiaľ zatiaľ nešpecifikovali konkrétne svoju pozíciu. Rovnako budeme robiť v Perskom zálive, v Singapúre, ktorý naštíme do kon- koncom roka. No a všade, ak nie nebola podpora všade veľmi entuziastická, tak minimálne vidíme, že seriózne sa zaoberajú touto vecou, študujú a že skutočne chcú dosiahnuť pokroky. Rovnaká vec sa týka Etiópie. Uh, Mali sme tam návštevu pod Africkou úniou a, je výborné, že Afrika chce v každom prípade dosiahnuť takúto dohodu. Európska únia preukázala, doteraz preukazuje vynikajúcu jednotu konštruktívny dialog tejto veci. Je dobrá vece, prispia to tým riešeniam, no a ja sa teším, že dialog ostáva otvorený, že synchronizujeme naše stanoviska je dôležité, aby mali pocit v globálnom spoločenstve, že majú silného jedného partnera a ja dúfam, že to bude takto aj pokračovať. Komisia samozrejme veľmi rada bude podávať správy o pokroku, ak vás to bude zaujímať. Takže prosím, informujte nás o tom, či sa s nami chcete stretnúť pred, alebo ešte do jesenia a ja veľmi rada odpoviem na vaše otázky. No a myslím, že teraz je čas, aby ste dostali slovo aj vy. No a na záver by som rada zdôraznila ešte raz význam, že sme veľmi opatrní, odlaní a otvorene hovoríme so všetkými členmi malého spoločenstva, pretože tak ako povedal prezident Aliu a ja s ním plne súhlasím, toto je čas, keď žiadna krajina nemôže zaostávať. Ja som o tom presvedčená. Ak chceme reálny príspevok k dekarbonizácii, potrebujeme každého na našej strane a musíme nájsť spôsob, aby tí, ktorí zatiaľ nie sú pripravení plne participovať, aby mali prechodné obdobie, budeme môcť získať na našu stranu. A keď na toto nezabudneme, som si istá, že dosiahneme dohodu, ktorú všetci v budúcnosti podpíšeme a podporíme. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz môžeme začať rovno s prvým kolom otázok zastupcami politických skupín. Ako prvý bude hovoriť za PP Petr Líze? Ďakujem, komisárka. Ďakujem aj za vašu otvorenosť, eh, čo týka diskusie s parlamentom, kedykoľvek je to potrebné. A bohužiaľ bude to potrebné, pretože nemáme naďalej to geniálne riešenie, na ktoré čakáme a v ktoré dúfame. Hovoril som jednému radníkovi z vášho oddelenia, že o tejto téme diskutujeme už asi 10 rokov. Matias, bo, Matias Grote bol tieňový spravodajca keď sme diskutovali o prvom návrhu komisie už v roku 2006. A teda o 10 rokov neskôr ešte stále nie sme tam, kde by sme chceli byť. Takže som dosť frustrovaný, keď si uvedomím, čo by bolo potreba z vedeckého pohľadu, ale na druhej strane netreba ignorovať tie problémy. A dobrá vec toho, že by sa letectvo zahrnulo do ETS, je to, že to funguje v Európe. Bolo to ťažké, Čína, India, Spojené štáty nechceli sa pripojiť, ale spoločnosti v Európe chcú. Takže je tu veľký význam redukcia emisí v leteckom e, priemysle prostredníctvom teda zapojenia spoločnosti na európskom území je významná, keď to porovnáme so situáciou predtým, teda e, v porovnaní s dnešnou situáciou, keď sa nám podarilo znižiť emisie a uplatniť ustanovenia. Ale to neznamená, že by sme sa mali vzdať. Mali by sme zaručiť, aby ETS sa nadalej vzťahovalo aspoň na územie EÚ. Čo robíme mimo Európy, to je ťažšie, pretože tam musíme spolupracovať s ICAO a musíme tlačiť IKO správnym smerom a neustúpiť tým, ktorí sú ten proces zablokovať. Medzárodné letectvo významným spôsobom prispieva k emisiám a niekto hovorí 2%, niekto hovorí, že viac, ale keď sa pozrite len na oxid uhličitý, tak vidíme, že z tých 180 štátov ktoré v Paríži podpísali dohodu, pokiaľ spočítate len 129 z nich, okrem Číny, USA a ďalších, tak 129 pokiaľ zahrnete všetky africké, mnohé latinskoamerické, azijské krajiny, tak emisia týchto 129 krajín je menej, tie emisie týchto tvoria menší podiel než medzinárodné letectvo. Takže pokiaľ e, podpísal to do 180 krajín, tak by sme mali urobiť kroke v súvislosti s letectvom, pretože ich príspevok je väčší než možno väčšiny ostatných krajín, keď ich spočítame. No a my sme trochu frustrovaní, aby som sa k tomu vrátil, ale toho, že IKAO stále hovorí len o uhlíkovo neutrálnom raste, ale potrebujeme, aby aj ostatní sa zapojili. IATA, priemysel požiadali o zníženie misie o 50 ICAO na to nereagovali, hovoria stále o kompenzáciách. No a možno je treba samozrejme sa dohodnúť, ale nie každá letecká spoločnosť bude prispievať tomu uhlíkovo neutrálnemu rastu. Niektoré dostanú výnimku, a tie ostatné pod UNFCCC nerobia viac. A keď poskytnem určitú flexibilitu rozvíjajúci sa krajina, tak ostatní musia robiť viac. My e, robíme viac než 40%, pretože chceme umožniť rast Indii. A samozrejme, to naše právo. Chceme e, urobiť tú správnu vec, ale nemali by sme sa klamať. Mali si sami sebe klamať, pretože IKAO ten problém nevyrieši. Potrebujeme revíznu doložku, potrebujeme byť otvorení bilaterálne dohoda s ostatnými partnermi. Napríklad e, e, tu máme príležitosť e, prezidentskej voľby v USA, tam by sme mohli sa pozrieť na niečo bilaterálne a mali by sme posilniť našu schému v Európe. Thank you very much. Now for the Socialist and democratic, Mr. Grote. Pán Grote. Ďakujem pani Bulč za to, že ste nám dali príležitosť si nesvojím vymieť názory. Povedali ste o tom, že chceme e, surovinovo neutrálny rast. No a po výbore pre priemysel sme hovorili aj o ďalších sektoroch. Máme na programe prepracovanie smernice o emisiách, kde sa pozrieme na sektor po sektore. A keď zase iný sektor povie, tak ako e, letecký priemysel, že chce uhlíkovo neutrálne rásť, tak o tom môžem povedať, nuž, to je ťažko podateľné a neviem, aké riešenie by tam malo byť. Možno by sme e, to mali, e, že by sme mali hodiny po tretíkrát zastaviť, alebo ako? Ako máme dosiahnuť to, aby IKO prineslo niečo zásadné, za čo sa netreba hambiť a čo v podstate môžeme opodstatniť aj ostatným priemyselným sektorom, bez toho, aby sme spôsobovali nejaké problémy. Takže Ian Duncan je spravodajcom a on bude v podstate musieť vymyslieť kvadratúru kruhu, pretože pokiaľ sme urobíme obrovské výnimky pre letecký sektor, myslím si, že nenájdeme väčšinu preto, aby sme zastavili hodiny po tretíkrát. Máme európsku legislatívu, dáva zmysel to robiť na európskej úrovni. Pokiaľ to neurobíme ani na európskej úrovni, tak potom je to problém aj pre členské štáty. A členské štáty potom povedia, dobre, my nepotrebujeme vôbec žiadny e, systém obchodovania s emisnými povolenkami. Takže my potrebujeme, vy ste nám povedali, že takou cestou sa vybrať nechcete. Máme medzinárodných partnerov, ktorí spolupracujeme, ale potrebujeme silný emisný e, systém a tam letectvo patrí za každých podmienok, o tom vôbec nemusíme ani diskutovať. Ďakujeme. A teraz za EKR pani Gerling. Ďakujem. Ja sa zapozerám z, tak, z takého pohľadu späť do budúcnosti. Myslím si, že keď e, prišiel mechanizmus e, Stop the Clock, zastaviť hodiny, tak sme si boli vedomí aká je to, aká situácia. A to, že tu budeme vykrikovať a požadovať niečo, tak si myslím, že tým nič nevymôžeme, že to nepomôže. Hľadáme tu globálny mechanizmus a ja vítam to, čo ste povedali o tom, ako ten mechanizmus možno nie je perfektný úplne od začiatku, ale dôležité, aby sme do ňoho zapracovali metódy eh, jeho prepracovania, aby sme zvyšili jeho účinnosť. A myslím si, že toto je situácia, kedy to dokonalé je v podstate nepriateľom toho dobrého a mali by sme zaviesť niečo, na čo sa dohodneme. To aký má zmysel toho, že by sme mali globálny mechanizmus, aby sme si spôsobovali obrovské problémy a odvádzali veľký kus práce, pokiaľ môžeme mať alebo ponechať si regionálny mechanizmus. Je to ťažká otázka aj pre komisiu, aj pre parlament, a nemá to nič spoločné s nejakými záväzkami voči klimatickým zmenám alebo zmierneniu eh, klimatických zmien. Asi každý vo výbore NV bude súhlasiť, že ambície globálneho mechanizmu na zredukovanie eh, uhlíkovej stopy do roku 2020. Mm, takže to Mm, úplne nefunguje. No a ja by som sa vás chcela pýtať jednu vec. Či si myslíte, že keď sme boli v Paríži, hovorili sme v súvislosti s klimatickými zmenami o tom, že tá zodpovednosť bude spoločná, ale odlišného typu. No a o to nám išlo aj pri implementácii alebo vytváraní klimatické stratégie na úrovni OSN, na globálnej úrovni. Takže máme tu globálny trhový mechanizmus. Hovoria tomu trochu ináč, hovoria, hovorí sa tam o niečom za špeciálnych okolností. Tak tam taktiež nedosahujeme ešte dokonalú situáciu. Budeme musieť aj tam rokovať a ešte tam vykonať nejaké zmeny. Takže sa vás chcem opýtať, kde vidíte, že mala nastať, malo nastať zmiernenie e, alebo redukcia e, na európskej úrovni, na vnútro európskej úrovni a aké sú tam nejaké ďalšie nástroje, kde by sme mohli ešte niečo e, dosiahnuť. Takže zaujímalo by ma, ako sa k tomu stavia váš tým. Ďakujem teraz pán Herbrandy za ALDE. Ďakujem pani komisárke, že ste prišli. Ďakujeme za váš úvod. Julie povedala, že možno to, čo dokonale nepriateľom toho, čo je dobré, ale nedostatočné ambície určite sú nepriateľom dobrej budúcnosti, alebo rúžovejšej budúcnosti. Takže je treba nájsť správnu vyváženosť. Mohol by som zopakovať všetko to, čo už povedal Peter Líze. Plne súhlasím so všetkým, čo povedal, takže nebudem to už opakovať po ňom a bude sústredovať len na jeden prvok na návrhu dohody ICAO. A to je ten e, nástroj založený na trhu, pretože veľa sa tam hovorí o kompenzácii. No a my máme skúsenosti s kompenzáciou v rámci Európskej únie aby som to povedala ešte silnejšie, Európska komisia opakovane povedala, že kompenzácia prispela ku kolapsu ETS, e, európskych holíkových trhov. Takže kompenzácia v minulosti mala obrovský dopad nielen na ETS, ale aj na boj proti klimatickým zmenám vo všeobecnosti. Systém CDM stále vidíme, že e, financie z CDM sa využívajú na výstavbu nových uholných elektrární v Číne, v Indii, kde sa nimi nahrádzajú staré uholné elektrárne. Takže tie nové potom produkujú menej e, emisí CO2 než tie staré, ale napriek tomu to nie je príliš rýchla cesta kupredu. No a kompenzácia vyzerá byť skôr problémom než riešením. Takže moja otázka je, akým spôsobom komisia plánuje nastaviť kritéria pre kompenzáciu, tak aby sme sa vyhli chybám, ktoré sme robili v minulosti, pretože ja by som možno mohol súhlasiť, ale len pokiaľ stanovíme veľmi prísne kritéria pre kompenzáciu. Ďakujem. Ďakujeme Katarína Konečná, Konečná za GUE. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem pani komisárka za to, že ste prišli za nami, pretože máme málo času a kolegovia majú veľa otázok, tak nebudem opakovať to, čo povedali predrečníci. Chcem povedať len toľko, že vám želáme veľa šťastia vo, vaše, vo vašej snahe, pretože je faktom, že letecká doprava bola do tejto chvíle tak nejak mimo Všetci sme o tom vedeli, že sme vedeli, že je to vážny problém, nikto to nechcel riešiť. A ja rovnako ako kolegovia si myslím, že musíme nastaviť globálny mechanizmus, nemali by sme sa trestať len sami a dúfame, že na ICAO sa, na, sa vám podarí to dohodnúť tak, aby aj v tejto oblasti sme si mohli povedať, že niečo robíme. Na druhej strane chcem sa, chcem sa vás opýtať jednu vec a to je zavádzanie nových palív na európskom trhu. Je dané, že tieto palivá majú oveľa nižšie hodnoty. Je evidentné, že biokerozín sa dnes reálne používa v Spojených štátoch amerických. A mne trochu chýba to, aby sme u nás na európskom trhu mohli lepšie pohnúť Takže mňa by zaujímalo, čo chce Európska komisia urobiť s tým, aby sa biokerozín začal viac v letectve používať. Myslím si, že tým môžeme použiť nielen biopalivá, ale aj priemysel a taktiež zamestnanosť, pracovné miesta. Takže pokiaľ sa občas dávame tieto veľké záväzky, tak toto by som videla ako taký menší záväzok, ktorým by sme tu doma mohli urobiť niečo preto, o čom tu hovoríme pre zníženie emisí. Takže mňa by zaujímalo, kde je ten problém v tom, že veľa krajín už biokerozín štandardne používa a v Európe to zatiaľ nevieme a čo s tým hodláte urobiť. Ďakujeme, Bas Eichhout. Ďakujem. Ďakujem pani komisárke za úvod. Povedali ste, že globálny sektor potrebuje globálne riešenie a určite sa v tejto miestnosti všetci zhodneme na tom, že to malo byť našim cieľom. A taktiež ste povedali, že treba robiť kompromisy, to všetci chápete, my sme politici, robíme kompromisy každý deň, ale samozrejme môžete vždy povedať, do tohto bodu ešte nájdem nejaký kompromis a potom to bude už nie. No a uhli, uhlíkovo-neutrálny rast po roku 2020. To je obrovský kompromis, ktorý Európska únia je ochotná prijať a musia začať e, tie e, ozajstné rokovania a tam je treba robiť aj ozajstné ústupky. A myslím si, že už ohrozujeme a veľa, robíme veľa kompromisov. Takže keď vidíte, ako fungujú doteraz e, IMO aj IKO, že v podstate štandardy sú stanovené na, na nižšom spoločnom menovateľovi. My sme diskutovali o znižovaní emisí, ale stále sa to posúvalo a potom prišla ďalšia schôdza o 6 mesiacov, zase sa nič nerozhodlo. A dopravný priemysel je urobiť, ochotný urobiť viac, než robia strany IMO a rovnaká vec platí pre ICAO. Takže keď hovoríme o tom, že to akceptujeme, tak čo vlastne musíme presne akceptovať? A keď sa pozrieme na tú dohodu ohľadom štandardov účinnosti CO2, komisia 9. februára povedala, že to je historická dohoda, historická dohoda na tému, kde napríklad tie najneúčinnejšie lietadla budú používané do roku 2028. Pre mňa to nie je žiadna historická dohoda. Vytvrdíte, že nám to ušetrí nejakých 50 miliónov tón CO2, ale polovica z toho je na dobrovoľnej báze. Takže prečo tu miešate čísla dohromady a prečo sa tvárite, že je to historická dohoda? Nebola. A stanovuje veľmi pohodlné štandardy e, pre e, rokovania, ďalšie rokovania. Takže čo týka štandardov CO2, e, počujeme, že EPA e možno zajde ďalej, než na čom sa dohodla ICAO. Takže EÚ pôjde, potom bude sledovať kroky USA. A kde tam stanovíte vaše hranice neprekročiteľné? Takže pokiaľ výnimky budú stanovené pre určité krajiny v súvislosti s uhlíkovo-neutrálnym rastom, tak e, sme už e, rozhodnutí, kde je pre nás tá neprekročiteľná hranica. Už o tom hovoril Peter Líze. Nechceme žiadne, žiadny dvojitý meter. A druhá vec, dúfam, že nikdy e, v dohode nepríjmeme žiadnu formuláciu, ktorá by zakazovala regionálne opatrenia, pretože vieme, že sú strany, ktoré hovoria, my nechceme regionálne opatrenia a ja dúfam, že Európska komisia sa proti tomu radikálne postaví, pretože pokiaľ nie, tak budete mať problémy v parlamente, až sa budete snažiť presadiť nové e, stop the clock, novú, nový mechanizmus zastavenie e, času. Takže parlament bude dúfam, bojovať proti takýmto krokom a dúfam, že vám je jasné, aké neprekročiteľné hranice si musíte nastaviť. Ďakujem za FDD pani Evi. Ďakujem, pani komisárka. Tu sedím. Chcem iba tak krátko sa vyjadriť ohľadom e, trhových opatrení. My využívame trhové nástroje, aby sme dosiahli environmentálne ciele. Snažíme sa zlepšiť podmienky na našej planéte a ja si myslím, že sú mnohé príklady nefunkčných mechanizmov. ETS je niečo, čo my si myslíme neprispelo k redukcii emisí, tak ako sme dúfali. No a v tejto súvislosti súhlasím s tým, čo už to bolo povedané ohľadom kompenzačných opatrení, ale to, a teda, toto je ďalší aspekt, ktorý zbudzuje obavy, pretože si nemyslíme, že toto vyzerá ako nejaké účinné opatrenie sú tu určité škrty, ale mám pre vás teraz konkrétnu otázku. Týka sa neutrality technológií. Je to princíp, ktorý je treba uplatňovať. Možno by sme sa mali snažiť podporovať technológie, ktoré majú menší negatívny dopad na životné prostredie a mali by sme penalizovať tých, e, ktorí nevyužívajú dostatočne dobre technológie. A ešte mám ďalšiu otázku ohľadom e, tej potenciálnej dohody s IKO. Okrem toho chce Európska únia ešte zaviesť nejaké dodatočné kroky, dodatočné opatrenia, ktorými sa pokúsime znižiť emisie v leteckom priemysle. Hovorím tu o, nejakom, o nejakých harmonizovaných opatreniach, ktoré by mohli do určitej miery obmedziť finančný prínos, alebo ktoré mohli mm, sa týka napríklad používania palív. Takže aké dotočné opatrenia zvažujete? Ďakujem pekne, nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem pekne za vaše pripomienky, za vaše otázky za vaše provokatívne vyjadrenia. Teším sa, že sme sa všetci zhodli na tom, že to nebudú rokovania ľahké. A ani tomu tak nebolo. Ale chcela by som sa s vami podeliť o to, čo skutočne nás poháňa dopredu. My sme súčasťou globálneho spoločenstva a Európska únia sa nemôže vyčleniť a opustiť alebo žiť nezávisle so svojou vlastnou filozofiou. Musíme robiť všetko preto, aby sme boli dostatočne silní na to, aby sme nie že tlačili, ale prizývali eh, posledníctvom zaujímavých návrhov, prizývali ostatných v našom úsilí. A odkedy som sa ujala úradu, toto je duch, v rámci ktorého ja pracujem. Skutočne by som chcela nájsť riešenie spoločnej dohody v pondelok Montreali. The elements that are on the table right now, they're good. To, čo máme pred sebou, je dobrý výsledok. A štruktúra je takisto dobrá. Ako sa sústredíme na našu prácu, na jasné e, pravidlá, Áno, offsety sú takisto súčasťou. O tom takisto ešte stále rokujeme, ale letecký priemysel nie je jediným odvetvím, kde sú offsety. My sme si to nevymysleli, my sa predsa učíme od ostatných a snažíme sa zakomponovať do letectva. Myslím, že to môže dobre fungovať. Sú tu viaceré variácie predložené ohľadne toho, akým spôsobom sa na týchto offsetoch dohodneme. Dobrá vec je, že som nepočula nikoho, ktorý bol povedal, že je úplne proti tomu. To znamená, sedíme za stolom a rokujeme. A to je dobrá správa. Je výborné, že všetci súhlasia, že sa sústredíme na princíp založenom na e, cestách. To je dobré na to, aby sme vychádzali z rovnakého východiska ale zároveň pozrime sa na vôkol. Ja som napríklad pozrela viacerých partnerov na svete a sú tu veľké rozdiely. Nemôžeme zatvárať oči. Musíme pripustiť, že niektorí potrebujú prechodné obdobia na to, aby do toho vstúpili. Áno, a budú tu platiť aj výnimky. Budú sa týkať chudobných krajín, krajín s nízkym HDP. A pre niektorých bude veľmi drahé aplikovať pravidlá, ktoré my momentálne pretláčame. Ale som odhodlaná dopracovať sa ku globálnej platforme s našimi ambíciami, aby sme všetkých mohli prizvať. To je moja ambícia a bude to veľký úspech, sa nám to podarí zvládnuť. Áno, budeme rokovať, preto potrebujem vašu pomoc pri presviečaní partnerov, že nie je to dobré riešenie environmentálne, ale aj hospodárske. Zelené environmentálne riešenia nie sú už iba riešením, je to aj obchod, je to biznis, je to energetická nezávislosť, alternatívne zdroje, ktoré vychádzajú z obnoviteľných zdrojov a to je všetko dobré. A my vlastne podporujeme aj biopaliva, ale som sa stretla s biokomunitou Povedali mi celkom jasne, že koľko e, takýchto palív dokážu v budúcnosti vygenerovať. A toto percento vôbec nie je nejaké obrovské. Akokoľvek my zrýchľujeme tento proces, oni nedokážu sa dostať ani na úroveň 10% našich potrieb. Áno, takže vítame ich a vítame spoluprácu a, a všetky členské štáty potrebujú predložiť stratégiu do jesene, že akým spôsobom pristúpia k biopalivám. Takže na tomto základe, na základe prístupu členských štátov uvidíme, ako budeme postupovať. A myslím si, že C, dohoda o CO2 je mielníkom, pretože bola to globálna dohoda. Môžeme sa teraz sporiť o tom, že ako ďalej môžeme ďalej zlepšiť túto dohodu. Ale toto je február, podarilo sa nám vo februári dosiahnuť globálnu dohodu, veď predsa to je veľký úspech. To je veľká vec. A ja by som chcela, aby všetky národy a krajiny v rámci ICAO to podporili. A treba na to tlačiť. Tlačiť, aby sme nezanechali za nami nikoho, kto by zaostával. Takže snažme sa nájsť a preklenúť, preklenúť túto priepasť. A preto je veľmi povzbudivé, ako som už povedala, že máme takýto prístup a spolupracujeme v rámci trojuholníka, kde hovoríme o diferenciácii, nediskriminácii a skutočne dobrými environmentálnymi cieľmi. A pokiaľ ide o toto, áno, európsky ETS je veľký úspech. Veľký úspech. A sú tu ďalšie krajiny na svete, ktoré sa snažia nasledovať našu dobrú skúsenosť a snažia sa riešiť túto problematiku rovnakým spôsobom, ale letectvo je globálnym biznisom, preto potrebujeme globálnu dohodu a ICAO e, s nami spolupracuje na medzinárodných dohodách, takže nejde tu o interné trhy. Čo sa teda chcem spýtať je nasledovné. Ďalšie diskusie o ETS v Európe sa musia udiať po obdržaní výsledkov zhromaždenia. Výsledky, o ktorých budeme rokovať na úrovni zhromaždenia, bude tam kolega Kalniete a bude sa snažiť na tomto základe potom pracovať. To je to je bod, kde si myslím, že budú potrebné ďalšie diskusie ohľadne implementácie vo vyváženom spôsobe. A pokiaľ ide o štandardy CO2, ešte jedna informácia z mojej strany. Pôjde tu regula- bude sa to správovať na úrovni regulatórnej, ale nepriamo aj cez trhové síly. Myslím, že trh zohrá kľúčovú úlohu, pokým máme stále túto dynamiku, tak sa veci budú vyvíjať ďalej. A ja som rada, že som počula, že súhlasíte so mnou, že, tento, že tá revízia musí byť integrovaná do riešenia a že môžeme sa vždy vrátiť v rámci dodatočnej diskusí a k dodatočným krokom, ktoré budú vychádzať z konkrétnych výsledkov. Ja som za tento evolučný prístup, ja podporujem systém, ktorý sa konštantne vyvíja na základe absorčnej úroviny, ktorá je prítomná v spoločnosti. Samozrejme som za ambiciozne ciele, ale musia byť reálne. Buďme aktívni v skupine, v európskej skupine a uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme. Ja som za všetky tieto riešenia. Ešte ďalšie opatrenia, ktoré ste sa spýtali. Hovorila som o Cezarovi, to je management systém pre dopravu, príde čoskoro, cestu plus, máme optimizmus, že sa to pohne a máme veľmi silné oznámenie ohľadne dekarbonizácie na leto pre dopravu, kde aviácia bude začlenená a Uvidíte, že investujeme stále viac do RNR. To sú technológie, ktoré sú spojené s dekarbonizáciou. Máme proporčné systémy. Ako som už povedala, som rada, že i vyhlásil EasyJet, že teraz testujú a podporujú rozvoj Hydrogénových riešení a vodíkové riešenia letectvo vo všeobecnosti, to je veľký prospech. Ja si myslím, že komerčné letectvo z toho sa ponaučí a čo je taká najväčšia výzva pre mňa a stále sa to snažím sprostredkovať tú informáciu, že máme do roku 2030 hybridné lietadlo. To je jediný spôsob, ako môžeme v letectve zaznamenať nejaký prelom vzhľadom na ten raz, ktorý tu je všetko iné bude dobré a budú to podporné aktivity, zmení to naše aktivity, e, bude nás to tlačiť k tomu, aby sme sa prispôsobili, ale technológia nám bude musieť pomôcť na to, aby sme skutočne sa vysporiadali s tým rastom, ktorý tu máme. Máme nejaké zázračné riešenie? Nemáme. Ale ja tu vidím také veľké odhodlanie, že nemám žiadnu pochybu, pochybnosť, že nájdeme riešenie, ktoré nás pohne dopredu. A toto bude jednoducho stále pokračovať. Neskončí sa to jedným krokom, takže akceptujem váš pesimizmus, pretože za tejto téme venujete už dlho. 10 rokov je dlhá doba, ale myslím si, že čas je najlepší momentálne a máme tu riešenie COP21, máme tu dynamiku, kde klimatické zmeny jej dopady ich už vidíme, to znamená, už vidíme výsledky, ideme na Grónsko, vidíme, na Floride takisto vidíme výsledky klimatických zmien, už nemôžeme sa tváriť, že sa to nedeje. Ktokoľvek to zapričinuje, nie je dôležité, kto zapričinuje tieto zmeny, my musíme na ne reagovať a nájsť riešenie. Prosím vás, buďte aktívni, ale nestracajte optimizmus, buďme konštruktívni, nezabúdajme na to, že chceme dospieť k dohode, vybudovať spoločné záväzky a ďalej motivovať našich partnerov, globálnych partnerov na to, aby naše ambiciozne ciele podporovali. Nezabudeme na to, že Európa je veľmi rozvinutá geografická oblasť a musíme chápať, že treba začleniť tých, ktorí takýto rozvoj, ako máme my, nedosiahli. Ak to neurobíme, tak sa budeme izolovať sami a to nesmieme. Dekarbonizácia a klimatické zmeny nemôžu byť iba vecou Európy. Ďakujem pekne za vaše odpovede a teraz tu máme druhé kolo rečníkov. Ako prvý dostane slovo pán Belet. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, ďakujem za to, že ste prišli. Budem stručný. Bol som s parlamentnou delegáciou na stretnutí v Montreale a hovorilo sa tam o správe v rámci IKEA, v rámci ICAO a ešte stále nás prekvapuje nedostatok transparentnosti v rámci tejto organizácie. Potrebujeme vašu podporu na to, aby sme viac otvorili túto organizáciu. Veď predsa hovoríme o oficiálnej vetve Spojených národov, takže transparentnosť by mala byť na 100% úrovni, takže aký máte na to názor vy? Takisto sa povedala, GMBM o ktorom momentálne hovoríme, je najlepšou ponukou, ktorú môžeme ponúknuť. Momentálne nie je to, nie je to ITS, to znamená, nie je to dokonale, ale podporme teda vašu pozíciu a stanovisko v tomto. Hovoríme o štandardoch CO2, ktoré boli odsúhlasené v rámci ICAO. To nie je až také ambiciozne, ale predsa len máme pokrok. A ešte dve, tri krátke dodatočné otázky pokiaľ ide o kvalitu offsetu. Hovorili ste o vysokej kvalite offsetov. To je dôležité v rámci tej kontroly, v rámci monitoringu, v rámci kontroly kvality offsetov. To je dôležité aj pre kredibilitu, dôveryhodnosť celej tejto operácie. Môžete nám dať nejaké záruky, že tá kvalita tu je, pretože si uvedomujem, že v Montreali sme to aspoň tak pochopili, že nie všetky zúčastnené strany sú na rovnakej úrovni v zmysle pochopenia alebo vôle interpretovať to v rovnakom duchu. Takisto je tu nedohoda, pokiaľ, ktorá umožňuje e, nedohoda, pokiaľ, nezhoda, pokiaľ ide o posledné peer reviews. Máme nejakú garanciu, že tieto reviews, revízie budú zapracované. To je veľmi dôležité a zopakujem to, čo povedal Peter Liza, Matias Grote a ostatní, že tu hovoríme aj tu v tomto výbore o priemyselnom odvetí, o energetike a všetkých príspevkoch, ktoré robia ostatné sektory a skutočne je ťažké vysvetliť ostatným sektorom, že letectvo aj lotný priemysel nerobia viac ako ostatní. Aj pokiaľ ide o intraeurópske lety, aj tu treba mať väčší príspevok na to, aby sme mali väčší manevrovací priestor, pokiaľ ide o naše priemysel, aby sme sa vyhli úniku uhlíka. A čím viac urobíme my tu, tým menej budeme možno tým možno budeme môcť poskytnúť väčší manevrovací priestor ostatným. Ďakujem pekne, Ivo. Teraz Benz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že tu je dohoda v rámci nášho výboru a viaceré veci, ktoré tu boli. Pokiaľ ide offsetting a offsettingové dohody, musíme sa poučiť z minulosti a musíme robiť všetko preto, aby sme mali proces, ktorý umožní, aby priemyselné odvetvia neboli jedinými, ktorí vlastne sa snažia o zmenu. Momentálne to tak je. A ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, je integrácia ETS na globálnom trhovom mechanizme. Samozrejme očakávame, že by sme mali takú situáciu, kde by bol globálne riešenie, na čom by ostatní mohli budovať takisto a nie takú situáciu ako tá, ktorá sa momentálne vyvíja, že vlastne ten mechanizmus globálneho trhu je nie základom, ale stropom. A ďalšia vec, pokiaľ ide o transparentnosť, toto pove- sa k tomu vyjadril aj Ivo Belet, naznačil, že čo to znamená v rámci delegácií, ktorú sme mali v Montreali, pokiaľ ide o expertízy ohľadne životného prostredia, potrebujete mať konkrétnych aktérov, ktorí vlastne poskytujú expertízu. Nie je možná by jedna organizácia alebo viacero organizácie vychádzajúce z jedného sektora, aby sa riešila táto otázka iba na ich úrovni. A ten konsenzus, ktorý máme, je, že súčasné mechanizmy, súčasný spôsob zaangažovania emisí leteckého priemyslu, že to vyvíja zo systému, ktorý je komerčne citlivý aj z technologického pokroku. A čo teda komisia urobí na to, aby zabezpečila, že tento proces bude otvorený oveľa viac verejnosti, verejnému prístupu na to, aby sa zabezpečilo, že tu tá ex- miera expertízy bude k dispozícii pre tie organizácie jo, a ICAO, ale aj ostatné. Pretože toto vlastne by bolo riešenie pre tie problémy, ktoré ste identifikovali, že musíme byť my tou avantgardou, ale musíme sa držať aj ostatní a môžeme to robiť iba vtedy, ak zaangažujeme čo možno najväčšie množstvo partnerov. A v súčasnosti vlastne taká hml, nejasnosť toho, ako sa pristupuje k tomuto procesu, tak to trochu bráni v riešení. Takže čo urobí komisia na to, aby sa táto situácia zlepšila? Ďakujem pekne a teraz Jacqueline Foster. Ďakujem pekne. Vítajte v našom výbore. Škoda, že sme nenašli pred desiatimi rokmi globálne riešenie. Ako povedal Peter Líze, my sme vlastne z tejto diskusie začali a už dávno a stále nás to veľa energie, bez toho, že by sme našli riešenie. Ale dúfam, že sme teraz na správnej ceste. Mala som obed dnes. Tony Tyler, tam bol aj Henry Kaleloy a ostatní experti. A priemysel chce nájsť riešenie, pretože toto stále trvá a je to určitá neistota, takže je to dobrá vôľa, keď sa ohliadnete v priemysle. A pokiaľ ide o jednu vec, ktorú chcem nastoliť, pokiaľ ide o moje skúsenosti, pokiaľ ide o letectvo, nemyslím si, že sa urobilo dosť, pretože tu máme pokrok za posledných 10 rokov, ktoré sme urobili, pokiaľ ide o dizajn, výrobu, či už ide o motory, či už ide o trupy, či už ide o podvozky, či už ide o palivo. Nemyslím si, že sa urobilo dosť, ak sa pozrieme vlastne na tie emisie a ja si myslím, že musíme pochváliť priemyselné odvetvie, pretože oni robia tento vývin a my môžeme vlastne budovať iba na tom, čo oni ponúknú. Ak vytvárame kapacity, a to sú vlastne, to je zodpovednosť členských štátov, ak chceme mať jednotný vzdušný priestor, tento musí fungovať lepšie, pretože stále tu je veľká zdráhavosť a máme predsa technológie momentálne, sme v konkurencii s americkým systémom a treba povedať, že členské štáty nepreukázali dostatočnú politickú vôľu. Iba spolu môžeme vyriešiť niektoré a znížiť niektoré z tých problémov, ktoré snažíme riešiť. Takže tým sa dostávam k tomu, čo ste povedali, kde sa nachádzame. A výbor pre dopravu bude mať delegáciu do IKAO aj v maji a myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Ale aspoň pokiaľ ide o mňa, dúfam, že teda predložia opatrenie, ktoré bude vychádzať z potrieb trhu. Ale mohli by ste teda potvrdiť, že my v Európskej únii nebudeme musieť spúšťať také opatrenia, ktoré idú nad rámec toho, čo by mohla byť dohoda na úrovni IKO, pretože ja nechcem nejaké regionálne riešenia, ktoré by išli nad rámec tohoto. Takto sme vlastne e, sa dostali k tomu problému a to je pre, situácia z 50 rokov. Po povedali sme, že tu budú potrebné výnimky. To je v poriadku, keď sa pozrieme na chudobné oblasti, sú tu africkej oblasti, to v plnej miere chápem, ale zároveň vieme, že tu máme Čínu, Rusko, ktoré sa zdráhajú, chcú sa vymaniť z tejto hry, ale je to určitý problém. My nechceme sa dostať do situácie, kde tu bude konkurencia a budú tu krajiny, ktoré nebudú chcieť spolupracovať. Potrebujeme riešenie je to zaujímavé, možno sa k tomu ešte neviete vyjadriť, ale my samozrejme to budeme pozorne sledovať, pretože to je už posledná vec, ktorú chcem povedať, a to sa týka tých mm, tretich krajín a problémov, ktoré majú, aby dodržiavali pravidla, pretože nie sú také situácie ako my. To sú tie všeobecné body z môjho uhla pohľadu. Želám vám veľa úspechov, máte našu podporu nájsť riešenie, pretože pravdepodobne by sme sa už radi všetci sústredili na iné problémy. Ale sú tu možnosti, ako vyriešiť tieto problémy a informovať ľudí o výsledkoch. Ale veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne, pani Meissner. Ďakujem pekne. Áno. Ja najskôr poviem niečo ako bojovnička za životné prostredie, má úplne poradne nič iné som ani neočakávala teda, pretože keď sa pozrieme, keď chceme dosiahnuť celosvetovú dohodu, tak eh, nebude to eh, také ambiciozne, ako si to predstavuje EU. No a preto súhlasím s vami, pani komisárka, je to krok vpred, to už bol Paríž, COP21, a tam prvýkrát sme sa svet na niečo dohodol a Teraz je tu druhý krok, spoločné porozumenie e, z hľadiska životného prostredia. To je absolútne nepresvedčivé. Ja tiež nechcem, aby sme mali oteplenie viac ako 2 stupňa, aby som chcel maximálne 1,5 stupňa, pretože inak sa stratia korolové útesy a ostrovy. To je iná varianta. Treba sa zamyslieť nad tým, ako sa teda dosiahnuť v akých sektoroch. Ale, a teraz, a teraz hovorím ako politička a odborníčka na dopravu, Nože to, čo sme mali predtým, že sme sa snažili vnútiť svetu európske riešenie, to nefungovalo. No a je to dokonca k bojkotu Moskovskej deklarácie. Mnohí povedali, že my našim aerolíniám zakažeme. V Európe sa podiela na tom systéme a preto je, myslím, dobré. Súhlasím s vami všetkých. No na našej strane samozrejme nie je to všetko ešte a my sa musíme snažiť zistiť to, čo v Európe môžeme ukázať ako príklad, kde môžeme ukázať neviem, čo sa dá dosiahnuť viac, ale teraz je veľmi konkrétna otázka, ja neviem presne, ako sa tým zaoberal IKA. Ide, IKA, keď ste vypovedali, že chcú uhlíkovo neutrálny rast tento roku 2020, čo tam všetko je započítané. Je to len otázka iných alternatívnych palív, napríklad optimalizované letové trasy, Nuž aj to, čo ste vypovedali, tým sa dá dosiahnuť veľa. Zredukovať emisie sa na samotných letiskách, to je tiež, tam sa dá urobiť veľa. Elektrifikáciou sú tam tiež započítané nové materiály. To je podobne, ako povedal Jackie Foster, ktoré môže priniesť obrovské zvýšenie efektivity. Takže čo všetko pri tom zohráva úlohu keď IKEO vyslovilo túto prognozu a hovorí sa o tomto na globálnej úrovni čiže o tom prínosu, ktorý, prínose, ktorý má, majú inovácie a vývoj. Ďakujem pekne. A teraz tu žiada o ďalšiu otázku a potom dostanete vy slovo, pani komisárka. Alebo teda nie je žiadna ďalšia žiadosť o otázku a teda dostávate slovo, pani komisárka. A ďakujem veľmi pekne za všetky vaše pripomienky a rovnako otázky. Ja by som chcel nadviazať niečo, čo tu zaznelo viackrát, a to je transparentnosť. Ja 100% súhlasím, a som za transparentnosť vo všetkom. Mne sa páči, ja či rozhodnutie komisie. 100% transparentný, pretože to znamená, že môžeme eh, pracovať. A ja vyzvem IKAO, aby sa toho držali. No a dôležitou súčasťou tohto balíčka je transparentnosť transparentnosť správy a riadenia. No a ja dúfam, na či to potrebujeme, a dúfam, že s tým nebudú žiadne problémy, že kvôli tomu, že členské štáty sú implementačným orgánom. Takže, ak nebudeme mať kontrolu, tak budeme mať problém. Napríklad, potrebujeme mať kontrolu nad tým, kto že projekty sa používajú na kompenzácie, tak aby jeden projekt sa nepoužívalo viacerých a eh, viacero strán. To si veľmi dobre uvedomujeme. Je to na stole a dúfam, že neexistujú pochybnosti o tejto časti, pretože ja som presvedčená o tom, že všetci sme za správu a riadenie v tejto veci, tak aby sa zaistila, eh, že implementácia bude plne zrealizovaná. Takže čo sa týka kvality kompenzácií všeobecnosti, môže nadviazať to je dobrý príklad transparentnosti a správy a riadenia, tak samozrejme prvým kritériom je, že kompenzácie musia byť no, oprávnené. Druhá vec je, a treba sa vyhnúť dvojitému započítavaniu a dvojitému žiadaniu, dvojitým žiadostiam. Takže to bude tiež súčasťou. No a ďalej stále sa o tom rokuje, ale myslím, že ideme tejto veci správnym smerom. A rovnako dúfam, že vy sa aktívne zapojíte a podporíte nás, pretože váš hlas bude dôležitý. Samozrejme, treba rešpektovať pravidla ICAO a treba žiadať od ICAO zlepšenie vlastnej transparentnosti je to orgán OSN, takže nemalo by to byť až také náročné, ale súčasne myslím, že keďže sme v procese rokovania, tak e, o týchto otázkach treba neustále hovoriť, aby každý pochopil, že to je dôležité. Takže ja vás vyzývam, keď budete hovoriť so svojimi e, kolegami, partnermi, hovorte o tejto otázke. No nezaznelo veľmi veľa otázok, možno Gesine sa spýtala na rôzne technológie, na to, čo iné sa dá ešte robiť. Ako som už povedala, toto nie je súčasťou rokovaní z ICAO. My hovoríme o letových dráhach, o, o firmách, o tom, ako a, vyváženie rozdeliť a zaťaženie čo najspravodlivejším spôsobom. A keďže a zatiaľ sme sa nedosi- nedohodli úplne, tak je ťažké špekulovať o tom, aké budú záverečné výsledky, ale možno o ďalších krokoch, ako ste povedali, a možno ďalším krokom sú e, letiska. To je dobré nápad a túto možnosť by mali v budúcnosti preskúmať. Ja teraz sa chcem ostať realistická, ale som si istá, vidím, že už kolega nie je zelený, veľmi tlačili, takže my naše ambície zachováme a môžeme ani pochybovať, ale ten cieľ, ten cieľ nesmieme zabúdať, že potrebujeme globálnu dohodu ako nástroj, hm, ďalej ambiciózny a ďalej sa venovať dekarbonizácii a klimatickým zmenám na správnej úrovni. Máte pravdu, technológie idú rôznymi smermi, lepšie riadenie, lepšie materiály, lepší dizajn. Priemysel to robí stimuláciou, podporou inovatívnych produktov, financovanie výskumu a inovácií. No a samozrejme, keď môžeme aktivizovať ešte klientov lepšie a lepšie ich zapájať. no, to je úloha, ktorú môžete zohrať do Váťa. No a tam budeme pokračovať ešte rýchlejšie, pretože klienti za to všetko v podstate platia. Oni sú iný to má za každý iný ich nejaká eh, presypáva. Takže oni majú možnosť rozhodnúť a dôležité je, aby eh, s nami spolupracovali dobre. Yeah. I think if there is no further... Ďakujem pekne, ak nie sú žiadne ďalšie otázky, tak uh, možno aj na čase poďakovať vám za skutočne konštruktívny, kritický, ale pozitívny prístup. A to v týchto rokovaniach potrebujeme, potrebujeme pozitívnu energiu a musíme konať ako jeden, ako tým. Ak s niečím nesúhlasíte, budete, navštívte ma, objasníme si tie veci a keď o sa ideme ako EÚ, mali by sme konať ako tým. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. My musíme poďakovať vám za vašu dnešnú účasť, za vaše zaujímavú prezentáciu, za možnosť položiť, položiť vám otázky a že ste na ne tak presne zodpovedali. Naše stretnutie sa chýli ku koncu. No a môžem len upozorniť, eh, že 21. a 24. maja sa uskutoční ďalšie zasadnutie tu v Bruseli. Ďakujem pekne a želám vám pekný večer.